oblasť práce pre Európsku digitálnu agendu je, stojí za to bojovať za takúto myšlienku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pani komisárka, vážení kolegovia poslanci. rozpráva je uzavretá. Hlasovať sa bude v Bruseli o dva týždne počas našej plenárky. Ďalšia správa je správa Mary Paulson hodnotenie a posúdenie akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006-2010. Vidím našu spravodajku, pani Marit Paulsen. Máte slovo na 4 minúty, nech sa páči. Tak, herr ordförande, herr komisionär, ärade kollegor. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, drahí kolegovia. Blaho zvierat je niečím, čo je podstatné pre všetkých občanov EÚ. Blaho zvierat nie je len otázkou, ktorá sa týka samotných zvierat, ale ide tu aj o e, našu vlastnú identitu. Ide o to, čo podľa seba, seba sami vnímame ako to, čo sme my, to, čo je Európa a je to predstava o vlastnej civilizácii. Pretože tu ide o rešpektovanie našich spolupasažierov, tak povediať, v našich životoch. A v mojej správe, ktorá bola prijatá na výbore, sa hovorí predovšetkým o tom 5-ročnom e, pláne od roku 2006, e, ktorého spravodajkňou bola svojho času pani Jeglova a ide o realizáciu tohto e, plánu, ktorý do veľkej miery bol aj realizovaný. Avšak jedna vec ešte tam e, je istý problém a ten problém je práve rešpektovanie alebo ten, teda rešpektovanie zvierat. A preto bol zostavený nový 5-ročný plán, ktorý, ako dúfam, bude aj e, realizovaný v plnej miere, tak aby platná legislatíva v budúcnosti bola lepším spôsobom dodržiavaná a rešpektovaná. Predovšetkým ide o smernice, ktoré sa týkajú blaha e, ošipaných a o opäť a znova vznikajúcu otázku dlhého a veľmi bolestivého prevozu zvierat. Čiže predovšetkým ide o rešpektovanie, kontrolu a sankcie v súvislosti so smernicou, ktorá rieši, a teda smernicou aj nariadeniami, ktoré sme už uzavreli a ktoré riešia tieto oblasti. Okrem toho by som vyjadrila želanie, aby sme troška zmenili naše uvažovanie, aby sme v budúcnosti uvažili holistickejšie a jednotnejšie, ucelenejšie. Želala by som si, aby sme mali legislatívu jednotnú pre oblasť ochrany zvierat, ktorá podrobným spôsobom upraví, ako eh, v Európe na vnútornom trhu má vyzerať eh, oblasť a teda narábanie so zvieratami aké e, minimálne pravidla by tam mali e, platiť. A to je dôležité z dvoch dôvodov. Poprvé je to otázka konkurencie schopnosti alebo súťaže hospodárskej e, na tom vnútornom trhu, tak aby nikto nejakým spôsobom so zlým svedomím nezískaval konkurenčné výhody na, na trhu. Po druhé je to dôležité aj preto, lebo máme vysoké požiadavky, kladieme vysoké požiadavky na takúto oblasť, aj pokiaľ ide o Eh, výrobcov a šlachtiteľov zvierat a preto je nevyhnutné eh, chrániť eh, všetkých aktérov trhu aj pred istými subjektami z tretich krajín. Čiže musíme byť prísni aj smerom k tretím krajinám a samozrejme je nevyhnutné za blaho zvierat aj nejakým spôsobom platiť a za ochranu zvierat aj napriek tomu, že to nie je príliš populárne, či už na úrovni obchodu, alebo potom cez e, nejaké dane, dane no, alebo formou daní, ale to už je na inú diskusiu. Okrem toho je nevyhnutné e, vytvoriť kvalitnú sieť. Tu chcem varovať nie nové e, nejaké orgány, ale potrebujeme vytvoriť sieť pre spoluprácu medzi mimoriadne kvalitnými inštitúciami, ktoré už v tejto oblasti fungujú v súčasnosti. A v neposlednom rade je takisto dôležité e, v súvislosti s anti- so zákazom používania niektorých antibiotík e, vykonávať e, kontroly. Tu mám predovšetkým na mysli rezistenciu voči niektorým antibiotikám a predovšetkým tie zootické baktérie, ktoré predstavujú veľké riziko pre zdravie. Mr. Davis here. Ďakujem pekne, pani Paulson. Pán Davis sa prihlasil. Ďakujem pekne. A pán predseda, toto je legislatíva, za ktorú bol zodpovedný komisár, ktorý bol zodpovedný za energetiku pred 5 rokmi a išlo o smernicu, ktorá sa týkala nosníc. A to e, stanovalo isté podmienky, ktoré sa týkali klietok, v ktorých boli nosnice. A tam malo dojsť k aktualizácii ku koncu minulého roku. Ja som e, sa domnieval, že to bude stáť tisícky v mnohých komerčných centrách tie náklady by sa vyšplhali na milióny. Ide o vysoko sofistikované technológie. Mnohé krajiny e, išli podľa tejto smernice a upgradeovali svoje technológie a je pravdepodobné, že ten súlad alebo tá zhoda bude prítomná po celej EÚ do konca toho roka? Ja si nemyslím. Ja si kladem otázku, akú iniciatívu bude vyviať e, komisia na to, aby zaručila tento súlad. Spravodajkyňa vyzýva k zákazu e, obchodovania s vajcami, ktoré nesplňajú legislatívne podmienky. Chcem sa spýtať, akým spôsobom je proaktívna komisia a ako sa snaží zaručiť, aby, člensk, aby teda polnospodári v členských krajinách zaručili, že tieto štandardy ochrany blaha zvierat boli zvyšované a že, bude vytvorené, že budú vytvorené rovnaké podmienky pre všetkých. Ďakujem, pán Davis, pán Danten. Merci, merci, Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pani Pausenovej za tej správu. Vítam prácu, ktorý odvietli jednotliví e, fiktívni spravodajcovia. Um, táto otázka e, je vnímaná rôzne podľa jednotlivých európskych krajín. Nie všetci výrobcovia a spotrebitelia to vnímajú rovnako každom prípade európske, re, európska regulácia vytvára vysoké štandardy a vieme ich lepšie použiť v medzinárodných rokovaniach a najmä pri kontrole e, výrobkov, ktoré sú dovážané. Ale tieto pravidlá majú svoje náklady a vidíme, že tie náklady sú veľmi vysoké pre výrobcov, pre operátorov, práve vtedy, keď rentabilita poľnohospodárstva je ťažko postihnutá. Takže vidíme, e, že to je ospravedlenie spoločnej poľnohospodárskej politiky. A keď každý rok vynakladáme 100 eur na obyvateľa, aby sme financovali SPP, tak potom e, dobré životné podmienky zvierat sú jedným z dôvodov, z dôvodov ktoré potrebuje e, takúto kompenzáciu. Ďakujem. Pani Dásila. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať pani Pausenovej, ktorá navrhuje v tejto správe riešenia pre dobré životné podmienky zvierat. Um, tento problém je kapitolou v SPP. Vieme, že zdravie zvierat závisí od ich dobrých životných podmienok a od ich životného konform, komfortu. Uh, tieto zvieratá sa nevedia prirodzene vyjadrovať. Um, a preto si myslím, že uh, my v spoločenstve musíme podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektoru a podporovať e, pravidlá, rozširovať pravidlá v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a takisto aj ochraňovať e, zvieratá. Členské štáty musia revido, revidovať ich technológie pre chov zvierat a musia nahradiť staré, zastaralé technológie novými technológiami, ktoré majú lepší výkon a takisto zohľadňujú fyziologické podmienky zvierat a vďaka, a vďaka ktorým sa zhodnocuje biologický potenciál zvierat a potom e, sa zvýši aj bezpečnosť e, ohľadom zdravia. Takisto treba ponúknuť potenciál, ktorý prináša e, táto technológia a uplatniť moderné riešenia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. No a na to, aby sme našli tie dobré riešenia, treba zapojiť aj občanov a občianskú spoločnosť pretože každý členský štát má iné priority. Okay. eläinten hyvinvointi mittaa myös meidän euroopan Rečník hovoril doteraz bez mikrofonu. Rečníčka. samozrejme e, isté podmienky v tejto oblasti predstavujú aj také meritko, alebo meritko, ktoré, ktorým sa merajú ostatné veci, ktoré robíme. Je tu veľa deficitov, pokiaľ ide o dobré životné podmienky. Hovorilo sa o preprave zvierat. Tam sme boli svedkami neuveriteľných záberov aj v televízii a tu naozaj ide o ochranu zvierat. A ja dúfam, že komisia veľmi rýchlo a rozhodne bude postupovať a síce takým spôsobom, ktorý nás uistí, že bude zagarantované a zaručené, že e, s zvieratami sa e, bude narábať primeraným spôsobom. A teraz bude mať slovo komisár Pibals. Vážený pán predseda, ctení poslanci, rád by som poďakoval parlamentu a najmä pani Paulsonovej za jej iniciatívu prípravy nového akčného plánu EÚ ktorá, ktorý sa týka dobrých životných podmienok zvierat. Nielen, že sú tu úvahy o tom, ako by to mohlo byť, ale aj námety na budúce stratégie v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Akčný plán, ktorý sa prijal v roku 2006, bol úspešný, pretože zjednotil rôzne iniciatívy pod jednotnú víziu dobrých životných podmienok zvierat a výsledky tohto akčného plánu boli uspokojivé. Komisia zdieľa názor, že počas tejto spontánnej rozpravy Catch the Eye sa naozaj prejednávajú zásadné otázky a musíme vyvíjať úsilia, aby sa táto nová legislatíva náležite uplatňovala. Samozrejme, otázka pána Davisa bola položená veľmi správne, že musíme dbať na implementáciu a komisia je naozaj sústredená na implementáciu, pretože pravidlá, ktoré sa príjmu, treba aplikovať v praxi. To je princíp právneho štátu a takisto tu máme princíp konkurencie. Ide tu o podporu férovej súťaže medzi tými chovateľmi, ktorí pracujú v Európe a ktorí pracujú mimo Európskej únie. Vždy treba hájiť záujem dobrých životných podmienok zvierat pri vyjednávaniach VHO. Voláme po novom akčnom pláne do roku 2011, na obdobie od roku 2011 do 2015, a komisia už začala pracovať na takomto novom dokumente. Našou ambíciou je stanoviť novú stratégiu pre dobré životné podmienky zvierat a prijať ucelený pohľad na vec, pričom sa budú zohľadňovať náklady chovateľov a opatrenia v zároveň s konkurencieschopnosťou. Pani Pausenová v článku 13 zmluvy o fungovaní Európskej únie sa hovorí, že treba brať do úvahy všetky zvieratá. Váš námet na zákon o Všeobecnom európskom zákone, ktorý by zahrnul všetky zvieratá a ich životné podmienky, je zaujímavou témou. Akákoľvek budúca iniciatíva v oblasti legislatívy však mm, znamená, že musíme podporovať, skúmať, musíme vzdelávať a robiť osvetu Oceňujem vašu podporu, že sa snažíte založiť Európsku sieť pre centra, ktoré sa zaoberajú dobrými životnými podmienkami zvierat. Všetci aktéry by mali podporovať takéto iniciatívy a pripojiť sa k ním. Som toho istého názoru ako vy, že akákoľvek budúca stratégia musí brať do úvahy aj náklady a konkurencieschopnosť chovateľov a takisto to musí byť konzistentná stratégia Všetky politiky musia mať na zreteli trvalú udržateľnosť a globálnu perspektívu. Táto správa zdôrazňuje, že európsky rozpočet, únijný rozpočet by mal korešpondovať s našimi ambíciami, najmä poskytovať náležité zdroje na výskum, nové technológie a techniky v oblasti dobrého, dobrých životných podmienok zvierat. Správa zdôrazňuje aj to, že potrebujeme dostatočné zdroje na náležité monitorovanie a podporu chovateľov, ktorí pracujú v Európskej únii. Ako som povedal, komisia víta všetky tieto námety a ukazuje sa, že dobre životné podmienky zvierat je čímsi, čo je vysoko na agende EÚ. Komisia by rada vypracovala novú stratégiu pre dobre životné podmienky zvierat už v roku 2011. Ďakujeme pekne za slovo, pán predseda. Ďakujeme vám, pán komisár. Vážení poslanci, rozpráva je uzavretá. Hlasovať sa bude opäť o dva týždne počas miniplenárky v Bruseli. Presúvame sa k ďalšej téme.